Dobrý deň, dámy a páni, otváram schôdzu, prosím, pousadzajte sa. Ďalší bod na programe sú vyhlásenia rady a komisie k záverom zasadnutia Európskej rady. A slovo by mal dostať pán Rompoj, ale keďže tu ešte nie je, tak budeme musieť počkať.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 môžeme si zatiaľ aj moje pripomienky vypočuť, kým príde pán Fan Rompo, ja, ja vám môžem niečo povedať, dobre? Dobrý deň, pán predseda, vítam vás schôdza už bola otvorená a hneď vám aj dávam slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne a poslanci, zasadnutie Európskej rady 1. a 2. marca bolo pozitívne.